Abbiamo il piacere e l'onore di, ehm, della presenza in Commissione del Presidente Massoud Barzani, Presidente del Governo del Cur... Dobre ráno, otváram našu schôdzu. Čo sa týka nášho programu, tak budeme mať diskusiu s pánom ministrom Masudom Barzánim, ktorý je predsedom Demokratickej strany Kurdistanu. A bol zvolený do tejto funkcii, funkcie roku 2007 a bol opätovne v svojej funkcie potvrdený 70%. V roku 2007 v máji už navštívil náš výbor a rokoval s nami v ten deň, ako aj s inými e, výbormi a grémiami. A dnes sa uskutočnia ďalšie stretnutia napríklad s, inými, napríklad s politickými skupinami, ako aj s vysokým e, zástupcom pre zahraničnú politiku, s pánom Solánom. Chcem tu privítať aj ďalších hostí, ako napríklad ministra, ministra vzdelávania príslušného regiónu. Ďalej tu vítam šéfa bezpečnostnej agentúry regiónu. Potom vítame pani Šahab, ktorá je predsedníčka kurdského zväzu a predsedníčka kurdskej strany, ktorá je dokonca zastúpená v irackom parlamente. Ďakujem pekne aj zástupcovi zástupcovi iracko-kurdského zastúpenia v Bruseli, ktorý významne prispel k zorganizovaniu tohoto stretnutia. Ďakujem pekne aj veľvyslancovi Iraku ktorý je tiež dnes medzi nami. Na záver by som chcel privítať pána Struena Stevensona, ktorý tu sedí predo mnou. On je predseda delegácie pre vzťahy s Irakom. Lebo vieme, že on ako aj jeho delegácie zohrávajú v súčasnosti veľkú úlohu. Chcel by som ešte upriamiť vašu pozornosť na pani Ana Gomez a Chcel by som privítať ju, ktorá vlastne vytvorila túto delegáciu a konferencia predsedov v tomto roku rozhodla, že táto delegácia sa zmení na stálu delegáciu. Po týchto úvodných slovách vďaky a po tomto privítaní by som chcel krátko uviesť našu tému. Chcel by som povedať, že táto návšteva je veľmi dôležitá práve preto, lebo máme možnosť sa dozvieť, dozvedieť, ako predseda Barzány vníma aktuálnu situáciu v irackej časti Kurdistanu. Irácky Kurdistan, to asi viete, je najstabilnejším regiónom v krajine. Je veľmi dôležité sa dozvedieť niečo aj o stratégii, ktorá sa bude týkať budúcnosti Iraku a ktorá sa týka inštitúcií v tejto krajine. A dozvieme sa, akú úlohu by chcel zohrávať predseda Barzany. Tieto inštitúcie nie sú dôležité len pre Irak, lebo vieme, že v Iraku proces demokratizácie pokračuje, ale sú dôležité aj pre Európsku úniu. Tu ide napríklad o také otázky, ako je, sú strategické dodávky energie a Európska únia by, by chcela zabezpečiť stabilné dodávky energii a preto chce diverzifikovať zdroje. Zaujímavé je napríklad aj to, že Kurdistan požaduje čoraz väčšiu mieru autonómie a to znamená, že majú regionálnu ústavu, čo sa im podarilo v rámci tohoto procesu získať. Po vykonanej reforme v Iraku, ktorá bude z Federalizácie štátu, by sa mohla úloha tohoto regiónu ešte upevniť. A práve preto predseda regiónu zhoráva e, veľmi dôležitú úlohu. Čo sa týka kurdskej vlády, aj významu pre Kurdov, bude, toto bude dôležité nielen pre Kurdov v Iraku, ale v Iráne a v Turecku. Potom sa chceme zaoberať aj otázkami vzťahov medzi kurdami jednotlivých štátov. To by som chcel spýtať predsedu Barzányho. Ďalej nás veľmi teší to, že iracký parlament prijal rozhodnutie, chce vykonať volebnú reformu a bude sa to týkať volie v roku 2010. Pevne veríme, že tento vývoj, respektíve tieto voľby prebehnú veľmi pokojne, aby obyvateľia Iraku mohli zažiť demokraciu, mohli prispieť jej výstavbe. Ešte raz chcem poďakovať predsedovi Barzánimu za jeho prítomnosť a dám mu slovo. Nech sa páči. زور خوشحالم که جاری کتر در فتان برخصاندین لگلتان کو بینوا زور زور سپاس نکم و اما به درفت از آنم او اوی ئەوەی عراق به گشتی و ڕەوشی کردستان به تایبەتی بوتان باز کم Is there any translation? No Som veľmi rád, že tu dnes s vami môžem byť a som vďačný, že ste ma pozvali. Ďakujem vám, že môžem vysvetliť situáciu v Iraku a v Kurdistane konkrétne. Som veľmi rád, že mám príležitosť vysvetliť túto situáciu, opakuje rečník, v Iraku a špeciálne v Kurdistane. Vážení poslanci, ako viete, minulý júl sme mali parlamentné voľby a v irackom Kurdistane sa konali voľby. ktoré boli potvrdené mnohými pozorovateľmi z európskych krajín. Mnohí boli z miestnych mimovládnych organizácií a z medzinárodných mimovládnych organizácií a všetky potvrdili, že tieto voľby sa konali v demokratickej a slobodnej atmosfére. Sme hrdí na to, že sa toľko našich ľudí ukázalo pri voľbách a že voľby boli takéto úspešné. Tieto voľby skončili účasťou eh, niekoľkých politických skupín a strán, ktoré sa dostali do parlamentu, vytvorili aktívnu opozičnú skupinu a všetci pracujeme vedno, aby sme prispeli k rozvoju našej krajiny a dosiahli pre náš ľud viac. Náš parlament pozostáva z Kúrov, Kurdov, Arménov, Turkmenov, Sýrčanov. Sú tam zástupcovia všetkých týchto skupín a zároveň zástupcovia kresťano, kresťanov, moslimov a iných náboženských skupín a siekt. E, namiesto toho, aby som sa vám prihováral z hľadiska minulosti a rozprával vám o našej histórii, Radšej e, budem hovoriť o lekciách, ktoré sme odvodili z minulosti a o krokoch, ktoré mienime urobiť smerom do budúcnosti. Rozvíjame inštitúcie v našom regióne, budujeme inštitúcie a pri tomto by som vás rád poprosil o pomoc. Sme nováčikmi v takomto procese, sme nováčikmi v demokracii. Prosíme vás o pomoc, o radu, ako založiť transparentnú administratívu, ako vybudovať úspešné vládne štruktúry. Ako by sme mali vybudovať eh, vzdelávací systém na istej úrovni, kde by sa naši, naše deti mohli vzdelávať, aby boli neskôr v budúcnosti schopné pomôcť svojmu ľudu. Potrebujeme radu aj o tom, ako založiť zdravotný systém, systém zdravotnej starostlivosti v čase, keď naši ľudia zomierajú, pretože nemáme dostatok vhodných eh, zdravotníckých odborníkov a nepoznáme isté zdravotnícke praktiky, ktoré sú potrebné, je potrebné nastoliť úroveň zdravotníckej starostlivosti, ktorá iste nebude môcť byť na európskej úrovni, ale máme ambície, aby naša zdravotná starostlivosť sa čo najviac prispôsobila tej európskej. Mohli by ste nám iste pomôcť radou, technológiami, e, pomôckami, ako by sme mohli dosiahnuť uspokojujúcu úroveň zdravotnej starostlivosti. Radi by sme vás oslovili aj s prosbou o pomoc, ako ustanoviť ministerstvo spravodlivosti, ako založiť nezávislý systém súdov, pretože 30 poslancov nášho parlamentu sú ženy. A keď eh, to takto hovorím, chcem tým povedať, že ženy dokážu obhajovať svoje práva, bojovať za svoje práva. Vytvorili sme atmosféru, v ktorej ženy môžu byť aktívne a dosahovať v Kurdistane svoje práva. Uplatňovať svoje práva. Prosíme vás o pomoc v zdravotníctve, vo vzdelávaní, v systéme spravodlivosti. Prosíme vás o to, ako nastoliť systém dobrého spravovania štátu, pretože toto sú tie kľúčové veci pre rozvoj e, nášho regiónu v rámci štátu Irak. Ďalšia záležitosť, ktorá spotrebúva mnoho nášho času a ktorá je hlboko zakorenená v našich myšliach je, mysliach, je problém terorizmu, ktorý sa ešte stále nepodarilo vykoreniť v Iraku. Bohužiaľ, ešte stále Pozorujeme pokračujúce teroristické aktivity a vieme, že mnohí nevinní ľudia boli obeťami aktov teroru. Sme ochotní pristúpiť na akúkoľvek formu spolupráce s federálnou vládou štátu Irak. Chceme pomáhať e, vláde Iraku vykoreniť terorizmus Nikto nedokáže zabezpečiť absolútnu bezpečnosť nikde na svete. V Kurdistane sa nám podarilo nastoliť stabilitu a bezpečnosť, ktorá práve pomohla začať rozvíjať infraštruktúru a e, správne štruktúry, štruktúry spravovania regiónu a Myslím si, že kultúra našich ľudí akceptuje koexistenciu, spolužitie a toleranciu s inými národmi a národnostnými skupinami v regióne a verejnosť podporuje veľmi bezpečnostný aparát, aby sa stabilita a bezpečnosť v našom regióne udržala. Ďalšia vec, ktorú chcem zdôrazniť, že vzťahy regiónu Kurdistan sú veľmi dobré aj s Bagdadom. Bagdad je hlavným mestom federálneho štátu Irak a teda je aj našim hlavným mestom. Isté máme isté spory s Bagdadom, ale ústava by mala byť tým ukazovateľom cesty, na základe ktorého spolupracujeme. Článok 1.40 ústavy hovorí aj o ropných zdrojoch, aj o oblastiach, ktorých sú ešte stále konflikty a mali by sme postupovať podľa tohto článku ústavy. Zdá sa, že v mysliach mnohých ľudí totalitná ideológia vlády stále rezonuje. Diktátorský režim v Iraku by bol však katastrofou nielen pre región, ale pre celý e, región. Irak je bohatou krajinou, hrá veľmi dôležitú úlohu v dôležitých projektoch a Kurdistan podporuje tieto projekty, do ktorých je Irak zapojený. Kompania Európy ben istismar gen leherimi Kurdistan. Existujú firmy, ktoré by radi investovali v Kurdistane a to je dôležité, tieto ekonomické aktivity pre budúcnosť Iraku. Irak ponúka potenciál pre rozvoj do budúcnosti, pre investície do budúcnosti Keďže v ostatných regiónoch Iraku nie je bezpečnosť až taká vysoká, možno, že je rozumné investovať v Kurdistane, kde je stabilita a bezpečnosť už dosiahnuté kde sú už dosiahnuté a možno to časom bude platiť aj pre celé územie Iraku. V iracký parlament schválil volebný zákon, za voľby budú v januári 2010 v Iraku a dúfam, že nastolia zmeny na politickej mape Iraku. Bude však veľmi ťažké vnímať, aké z... predpovedať, aké zmeny sa možno udejú. Neverím, že nevyriešené záležitosti medzi Kurdistanom a Bagdadom sa vyriešia medzi dnešným dňom a voľbami. Všetky politické strany sú zapojené do, ale, do volebnej kampane. E, neverím, že by sa niečo zásadne pohlo až do volieb ale vzťahy so susediacimi krajinami a naša politika vždy vychádzala zo vzájomného rešpektu, dobrých bilaterálnych zväzkov. A vyhýbali sme sa politike intervencie vo vnútorných záležitostiach. Je pre mňa potešujúce vidieť, že sme boli schopní posilniť naše zväzky v rámci Kurdistanu a aj zväzok Kurdistanu s Tureckom. V rámci našich politik, ktorá, ktoré rozvíja aj vláda Turecka, ktorá sa chce otvoriť záležitostiam Kurdom v Turecku. Veríme, že toto je ten správny prístup a plne podporujeme takúto politiku tureckej vlády. Čo sa týka politickej, ekonomickej a ďalších oblastí, naše vzťahy s Tureckom sa deň za dňom vyvíjajú k lepšiemu a verím, že toto bude mať veľmi pozitívny dopad na bezpečnosť v celom regióne. Vnímame vás ako Európanov a chceme pozbudiť európske firmy, aby prišli a investovali v Kurdistane. Rád by som vás všetkých pozval, aby ste nás navštívili, aby ste na vlastné oči videli Kurdistan a situáciu v našej krajine. A urobili si vlastný názor a na záver svojho prejavu by som vám opäť rád poďakoval za možnosť byť tu dnes s vami a dúfam, že sa uvidíme aj v Kurdistane. Veľmi pekne ďakujem. Bene, grazie Presidente per, per il suo intervento. Ďakujem pekne, pán predseda, za tento váš príspevok. Vyjadrili ste sa veľmi jasno k situácii v Kurdistane a v Iraku, ako aj v susedných krajinách. Bolo veľmi zaujímavé si vypočuť, aké sú vlastne tie vzťahy s Tureckom, čo sa týka kurdského obyvateľstva. Myslím si, že to je relevantné pre celý región. A teraz by som rovno si dovolil otvoriť diskusiu. Máme tu zoznam rečníkov. Chcel by som teraz dať slovo pánovi Strujenovi Stevensovi, ktorý je šéfom delegácie. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem za to, že ste mi dali slovo, pretože ja budem musieť opustiť toto stretnutie o chvíľu a preto by som sa rád vyjadril. Takisto chcem privítať predsedu Barzányho. Chcem povedať, že je pre nás cťou, že je tu medzi nami vo výbore AFET v Bruseli. Zdieľam to, čo ste povedali o potrebe partnerstva medzi Európskou úniou, jej inštitúciami a Kurdistanom v oblasti pomoci reformy eh, súdneho systému a vzdelávania a tešíme sa na blízku spoluprácu s vami. Chcem povedať ešte niečo k nadchádzajúcim voľbám. Voľby, ktoré sa budú konať v januári v Iraku, sú veľmi dôležité z európskej perspektívy nedávny bombový útok v nedelu, ktorý zabil 150 ľudí a zranil 500 ľudí, bol jasným dôkazom toho, že jedna z frakcií sa snaží ovplyvniť to, ako sa formujú koalície a že chce bojovať proti voľbám. A takéto násilie v demokratickom procese je niečo, čo musíme všetci odsudzovať jednoznačne a musíme e, sa snažiť takéto niečo eliminovať. My v Európskom parlamente by sme sa mali snažiť o to, aby sme sa nemiešali do interných záležitostí Iraku, aby ani susedné štáty Iraku sa nemiešali do jeho vnútorných záležitostí. Nechceli by sme nikto vidieť, e, napríklad Irán, že by získal príliš veľa e, vplyvu na procesy v Iraku. Ďalšia výstražná línia je výroba jadrových zbraní v Iráne. To je vec, e, proti ktorej Jednoznačne sme a chceme, aby ste nás v tomto prístupe podporili. Keď sa naposledy konali voľby, viac ako 1,5 milióna irackých utečencov žilo mimo Iraku, ale boli otvorené na Strednom východe, na Blízkom východe iba tri hlasovacie centrá v Jordáne, v Sýrii a v Libanone v, v Líbii žije 600 tisíc irackých utečencov. A pán predseda Barzány, chcel by som na vás apelovať, prosím, snažte sa zabezpečiť, aby bolo takýchto hlasovacích centier viac. Aj napríklad v Líbii, v Jemene, v Egypte, v Spojených štát, v Arabských Emirátoch, pretože tam žijú desiatky, dokonca stovky tisíc irackých utečencov. A títo utečenci by mali dostať svoj hlas vo voľbách. Chápem tú dohodu, ku ktorej ste sa dopracovali minulý týždeň, ale to poskytne irackej komunite expatriovaných iba 6 miest a ja neviem, či je to dostatok, dostatočná reprezentácia 1,5 milióna irackých utečencov. Toto sú ľudia, ktorí sa môžu vrátiť do Iraku, keď bude bezpečnostná situácia lepšia a majú skutočný záujem na tom, aby v Iraku vládla demokratická sekulárna e, vláda a aby konala v záujme irackého ľudu a nie jednotlivých frakcií. Som si istý, pán predseda Barzany, že vaša pozícia je kľúčová a že budete zohrávať základnú úlohu v budovaní tejto demokratickej budúcnosti Iraku. Takže prosím, dajte hlas týmto irackým utečencom. Je to veľmi dôležité a chcel by som si vypočuť váš názor na túto vec. Ďakujem. La parola a questo punto al collega Kelam. Teraz má slovo pán Kelam. Thank you very much, president. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán predseda Barzány, som veľmi rád, že vás môžem privítať v tomto výbore. Toto je veľmi dobrá príležitosť na to, aby sme preukázali úctu vašej práci. Vy ste pracovali na stabilizovaní Iraku a snažili ste sa o, to, aby ste pracovali v záujme vášho národa. Patrili ste k zakladateľom kurdského frontu a takisto aj k tým, ktorí zrealizovali Washingtonskú dohodu pred 11 rokmi. Spomínali ste spoluprácu medzi rôznymi národnosťami a ja osobne pred rokom som navštívil Severný Irak, vrátanie kurdského regiónu a, a regiónu Kirkuk. A takisto sme sa stretli s delegáciami irackých kresťanov aj s asírčanmi. A tí vyjadrovali obavy, tvrdili, že sú prenasledovaní a že kresťania sú vyháňaní z dedín, že niekoľko ľudí bolo dokonca zabitých a že títo ľudia čelia neistej budúcnosti. Takisto hovorili o autonómii, o myšlienke autonómie pre kresťanov, pretože oni sú jednými z najstarších kresťanov. Chcem vedieť, aké sú vaše plány čo chcete urobiť na to, aby ste zabezpečili záujmy týchto menšín. A druhá vec, druhá otázka, spomínali ste ropu a plyn a to, že ešte existujú rôznosti e, názorov medzi vami a medzi vládou v Bagdade. A chcem sa spýtať, aká je situácia a aké je možné riešenie. Ďakujem. One again. Eh, a teraz má slovo kolegyňa Gomeš. You, and... Ďakujem, pán predseda. Vítam pána Barzányho. Chcem sa pripojiť k ostatným, ktorí vám vyjadrili úctu a takisto Chcem povedať, že vaša regionálna vláda hrá dôležitú úlohu v stabilizácii Iraku. Ja som spravodajkyňou pre Irak za posledné volebné obdobie v tomto výbore. V tomto parlamente sme dosiahli v minulosti široký konsenzus. Som veľmi rada, že vás tu vidím a že môžem s vami hovoriť o rozvoji vzťahov medzi EÚ a Irakom a vaš, najmä vašim regiónom. A ja osobne som bola svetkom toho, že váš región je prístavom bezpečnosti v Iraku. A nie len z pohľadu e, Iraku, ale vo všeobecnosti. Chcela by som podporiť e, tie veci, ktoré povedal pán Stevenson o pozitívnom rozvoji v vašich vzťahov s Ruskom. Videla som sama, ako tur- turecké spoločnosti profitujú v Iraku. A najmä v Kargile, A chcem ešte takisto podporiť otázku e, pána Kelama, pokiaľ ide o tú ropu a zákon o rope, na ktorom ste sa ešte zatiaľ nedohodli. Napriek tomu, že vám to nebráni realizovať kontrakty v náropných e, poliach a rokovať o, o plynovode Nabuko. Mohli by ste k tomu ešte niečo bližšie povedať, prosím? A takisto ma zaujíma otázka menšín e, v Iraku a najmä v Kargile. Vy ste spomínali, že vo vašom parlamente je vysoké percento žien a ja som naozaj bola veľmi potešená, keď som navštívila váš parlament v roku 2008. Jedna pr- z prvých otázok, ktorú mi položili kurdskí zástupcovia, sa týkala žien Hovorilo sa o tom, že existuje medzi ženami veľký e, počet samovrážd, ale aj vražd e, cti. A ja si myslím, že bolo chválihodné, že zástupcovia e, kurdského regiónu sa o to zaujímali. Chcem sa spýtať, či ste medzi časom prijali špecifické opatrenia, aby ste bojovali proti tomuto negatívnemu javu. No a na záver chcem ešte povedať, že vám blahoželám k tej úlohe, a akú zohráva kurdský región pri rokovaní o dohode, ktorá povedie k celonárodným voľbám. Mohli by ste povedať niečo bližšie a akú úlohu zohráva v tejto dohode Kirkuk? La parola al presidente. La parola al presidente per la risposta al primo gruppo di domande. Nech sa páči, pán prezident Barzány teraz odpovie na prvé kolo otázok. Ďakujem. Prvá odpoveď je môjmu milému priateľovi, pánu Sivensonovi. Sme proti akejkoľvek forme intervencie do regiónu zo susedných krajín, aj z Iraku, a zároveň podporujeme dobré vzťahy so susedmi aj s Irakom, ktoré sú založené na vzájomnej úcte, rešpekte a vzájomných zájum, záujmoch, rovnakých záujmoch. Problémy v Iraku vyplývajú z intervencií prichádzajúcich zo susedných štátov. Preto sme v, v našej politike veľmi proti takýmto zásahom, ktoré rozvracajú to, čo sme dosiahli. Čo sa týka viacerých hlasovacích miest, volebná komisia sa rozhodla že všade, kde žije viac ako 20 tisíc Iračanov, všade budú hlasovacie miesta. Každý občan má právo účastniť sa na voľbách. Odpoveď na otázku pánovi Kelamovi Vraždy kresťanov, našich kresťanských bratov sú veľmi smutné a nešťastné udalosti. Nemyslím si, že tieto vraždy vychádzajú z dôvodov viery, že títo kresťania boli zavraždení, pretože sú kresťania. Napríklad 15 kresťanov v Musče boli zavraždení teroristami v roku 2000, zabili e, títo teroristi tisícky Kurdov. Zároveň sme sa otvárame náruč kresťanom celého sveta, ktorí sa voľne môžu usadzať v Kyrgyzstane a naozaj sa v regióne Kurdistanu usadili kresťania, poskytli sme im útulky, útočište a základné potreby. 22 tisíc arabských rodín, ktorí utiekli z nestabilných regiónov v zvyšku Iraku, sa tiež usadili v Kurdistane. Mnohí profesori, lekári, chirurgovia, ktorí museli utiecť z ostatných území Iraku, sa usadili v Kurdistane a my sme ich privítali s otvoreným náručím. Tí, ktorí boli zabití, neboli zabití preto, že by boli kresťanmi. Všetci Iračania sú obeťami. Všetci teroristi zabíjajú, pretože zabíjajú, pretože majú radi zabíjanie a pretože nedbajú o stabilitu a bezpečnosť ľudí. Sme ochotní pomáhať všetkým našim kresťanským bratom a akýmkoľvek iným členom náboženských skupín, či je to v rámci spravovania nášho regiónu, v iných kapacitách. Všade im podávame pomocnú ruku. Teraz niečo k zákone o rope a plyne. Tu by som rád niečo vyjasnil. Zákon o rope a plyne je jedna vec a druhý zákon je zákon o výnosoch. Problém skôr spočíva v zákone o výnosoch, ten je problematickejší. V súčasnosti rozpočet regiónu Kurdistan tvorí 17 národného rozpočtu Iraku. Týchto 17 podľa mňa má byť e, riadené kurdistanskou regionálnou vládou, ale tento rozpočet sa využíva aj Bagdadom ako zbraň proti nám. Nie sme proti tomu, že by sa prijal zákon o rope a plyne, ale nechceme, aby sa príjmali zákony proti ústave Iraku. Ústava jasne hovorí, že ropa a plyn sú bohatstvom, ktoré patria všetkým ľuďom v Iraku a že by pri ich ťažbe a rozdeľovaní výnosov z ťažby sa mali tieto rozdeľovať e, rovnako, rovnomerne medzi všetkým ľudí. E, môžeme skúmať naše náleziska a v júli budúceho roka budeme schopní exportovať 100 tisíc barelov ropy denne, ak budú existovať plynovody, ropovody, ktoré pôjdu cez Turecko, cez Džihan a výnosy z tohoto transferu by sa mali vrácať do národného rozpočtu a takisto rozpočet Kurdistanu by mal profitovať na týchto tranzitoch. 8 miliónov dolárov sa už investovalo do vzrastu produkcie a exportu, ale bohužiaľ produkcia ropy a plynu klesla. Keď budeme schopní prispieť do vývozu ropy a plynu ropy 100 tisíc barelmi denne, tak by sme mali nárok na milión barelov za deň, ktoré môžeme pripraviť na export do roku 2011. A to bude dobre pre úplne všetkých Iračanov aj na iných územiach. Problém je v tom, že my pomáhame všetkým Iračanom, naša politika je správna a tí, ktorí sú v Bagdade, tí jednoducho zlyhali. Tu je jablko sváru. My nechceme konať proti ústave Iraku, proti zákonom. Ak sme tak konali, sme pripravení napraviť naše chyby a akceptovať eh, to, že všetky chyby musia byť napravené. Myslím si, že to, táto odpoveď sa týka aj otázky pani Gomez, ktorá tiež smerovala na zákon o rope a plyne. V skutku budeme pokračovať v našej politike bez ohľadu na to, či bude zákon o rope a plyne prijatý alebo nie, máme ústavné právo, ktoré nám bolo zaručené a ktoré si chceme nárokovať a tvrdíme stále, že sa ropa a plyn týkajú úplne všetkých ľudí žijúcich v Iraku. Nepáči sa nám centrálna politika, e, ktorá nás nutí k istým veciam, ktoré sa nám nepáčia. Takáto politika je nesprávna. Plynovod Nabuko je veľkým projektom pre Irak, má veľký potenciál, my máme zdroje prírodného zemného plynu aj ropy a napojenie na plynovody, e, ktoré vyústiujú v Turecku, umožnia Kurdistanu hrať veľmi dôležitú úlohu. Tieto plynovody a ropovody pôjdu cez územie Kurdistanu. Na území Kurdistanu sa nachádza veľké nerastné bohatstvo a to z toho môže profitovať aj Európa, aj my. Čo sa týka menšín v irackom Kurdistane, menšiny sa zúčastňujú na spoločnom výkone vlády, sú poslancami kurdského regionálneho parlamentu. Všetky práva sú im, nie sú im upierané žiadne práva. A tak, ako som povedal, budeme veľmi radi, keď prídete a presvedčíte sa na vlastné oči, že všetky komunity, všetky náboženské skupiny a sekty e, sú voľ, majú voľný prejav, nie sú utlačané a ak vy nám ukážete na nedostatky, na chyby, ktoré robíme, sme ochotní ich napraviť. Ctení kolegovia, poslanci, je smutné, že žijeme na Blízkom východe, ktorý má svoje vlastné tradície, svoju vlastnú históriu. Parlament v Kurdistane má za sebou dlhú cestu, vykonal veľa práce a ja sa osobne potýkam s negatívami našej kultúry a bojujem s ňou. Ženy podľa mňa by mali mať také isté práva ako muži. Už sa dosiahlo veľa v tejto veci, ale ešte nás čaká veľa práce a ešte stále nie je všetko v poriadku v tejto veci. Práva a zákony, niektoré už boli ustanovené a dúfame, že nový vládny kabinet e, našej regionálnej vlády bude poverený prácou aj na takýchto zákonoch obávam sa, že mnohé veci súvisia s kultúrou, so starými tradíciami a trošku trvá, kým sa takéto veci zmenia, ale urobíme maximum, čo môžeme, aby sa zločiny e, nediali tejto veci. Ďakujem. Mm, Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo ďalším rečníkom, konkrétne to budú traja rečníci. Najprv kolegyňa Flota, pán Gorgio a potom pán Belder. Nech sa páči. Pa, ďakujem, pán Barzany, ďakujem, že ste nám dali čas na túto diskusiu. Ja chcem zdôrazniť, že vzťahy s orgánmi v Turecku sa zlepšili, sú už vynikajúce. Viem, že vy chcete zlepšovať vzťahy s vašimi susedmi, to je myslím si, prirodzená reakcia. V rámci vašich susedských vzťahov v, s Tureckom e, boli veľké komplikácie e, viacero desiatok rokov a v kurdskom regióne v Iraku e, bolo veľa militantných bojovníkov PKK, ktorí boli ozbrojení. Chcem sa spýtať, ako ste schopní konať a podporovať demokratické otvorenie, ktoré zahájila turecká vláda, aby ste dosiahli mierové a demokratické riešenie kurdskej otázky v Turecku. Myslím si, že vaša úloha by mohla byť e, veľmi dôležitá, najmä pokiaľ ide o dosiahnutie odzbrojenia a o vyriešenie dlhodobé riešenie demokratickým a mierovým spôsobom tejto otázky. Ako vy chcete podporovať toto riešenie? Ako zamýšľate konať? Pretože e, riešenie tejto otázky je samozrejme v záujme vášho regiónu. Kolega Hadži Georgiu. Teraz pán kolega Hadži Georgi. Θέλω και εγώ, κύριε Μπαρζανή, να σας συγχαρώ για την Ďakujem pekne, pán predseda Barzány. A ja vám chcem pogratulovať k tej zodpovednosti, ktorú ste prevzali, a ako aj k tej práci, ktorú ste doteraz vykonali, ktorú vykonávate v prospech vášho národu, ktorý je vo veľkých problémoch. A musíme si povedať, že vo svete iba málo takých lídrov, ktorí musia bojovať proti takej zložitej situácii. A tu by som chcel nadviazať na to, čo povedala pani Flotter. Myslím si, že spolupráca s Tureckom je veľmi dôležitá. Iba takto je možné zabezpečiť mierové súžitie v tomto regióne. A ja si myslím, že toto nemôže fungovať, ak sa vaše vzťahy nebudú zameriavať aj na Kurdov v Turecku. A pre, Turecku. A preto by ma zaujímalo sa dozvedieť od vás, ako vy sa staviate k otázke postavenia Kurdov v Turecku a aké úsilie vyvíjate z tohoto hľadiska, aby milióny Kurdov získali práva, ktorým zodpovedajú. Prednedávnom sme navštívili e, Turecko v rámci výboru pre Turecko, vzťah medzi Európskou úniou a Tureckom tam sme sa dozvedeli, že Turecko, sa zač- Turecko začalo riešiť otázku Kurdov, ale musím povedať, že to je stále nedostatočné. Jednoducho Kurdi ešte stále nemajú garantované právo hovoriť svojim jazykom, používať ho aj v školách a sú tam aj ďalšie závažné problémy. Preto by ma z vašej strany zaujímalo, ako vy konáte, ako sa chcete, ako chcete zabezpečiť to, aby aj títo ľudia získali svoje práva. Vy ste povedali, že problémy v Iraku pochádzajú aj zo susedných krajín a to je určite pravda. Väčšinou je to totiž to tak, že ak tam vzniknú nejaké problémy v vašom regióne, tak ich pôvod je skutočne v zahraničí. A žiaľ musím povedať, že je tam aj problém s tým, keď sa USA mieša do udalostí Iraku. Samozrejme, USA sa snažilo zvrhnúť Sadama Husajna, preto sa tam uskutočil ten zásah – ale skutočne neviem, akým spôsobom to pomôže Kurdom v Iraku. Keď vidíme, čo sa teraz deje, sú tam bombové útoky, mnohí mŕtvi, násilie a Samozrejme, neobmedzuje sa to celé iba na to, ako tam pôsobí USA, sú tam aj iné strany. Vy ste vy máte autonómny región, chcete sa stať samostatným štátom? Je to pravda alebo nie? Kolega Belder. Teraz kolega Belder. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, president Barzani, het is een... Eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda Barzani. Som veľmi rád, že ste dnes prišli na náš výbor a že vás tu môžem privítať. Ja som ja som bol aj poslednom volebnom období členom tohoto výboru a my sme sa viacejkrát stretávali, ako aj povedala pani Gomez. A ja som tam bol, ja som bol aj z viacerých iných dôvodov v Kurdistane a som bol, vždy som sa tam cítil veľmi dobre a musím povedať, cítil som sa rovnako bezpečne ako v mojej tamovskej krajine. A som veľmi rád, že máte tento autonómny región, a chcel by som vám položiť pár špecifických otázok, alebo boli by to skôr také prozby, ktoré by som vám chcel predniesť. Vy ste spomínali, e, že tam bola istá iniciatíva, konkrétne myslím tým, že sú tam kresťanskí arabskí utečenci, ktorí sa nachádzajú na severe Iraku a tohoto sa týka moja prvá otázka ak, aké, aké je miera uznávania diplomov a vzdelania kresťanských Arabov. Vieme, že je to veľmi problematické, preto nemajú prístup k istým povolaniam a iba ťažko si môžu zarobiť na živobytie. Takto im bola popísaná situácia. Preto moja otázka, zaoberali ste sa aj touto situáciou? Potom druhá vec. Ide o slobodu vierovýznania. Európe máte právo zmeniť e, svoje vierovýznanie a očividne v Kurdistane je to veľmi zložité. Ak chcete sa stať príslušníkom inej, iného náboženstva, musíte to preukázať príslušnými dokumentami, čo je veľmi zložité. A teraz tretia otázka. Na severe Iraku pôsobia rozličné cirkvy, sú tam aj kostoly, a protestanti to má, sú vo veľmi zložitej situácii, pričom oni chcú byť oficiálne uznaní. To znamená, že tieto protestantské cirkvy chcú mať možnosť aj budovať svoje kostoly a chcú vykonávať svoje náboženstvo. Chcú sa opierať o slobodu vierovýznania. A teraz ďalšia téma, utečenci. Keď spomenieme toto heslo, tak tu ide aj o množstvo detí, ktoré sú pred veľmi zložitou situáciou. Samozrejme, môžu ísť do školy a to skutočne vás môžem za túto možnosť iba pochváliť. Ale potom druhá vec je používanie svojho jazyka. Sú tam kurdské školy, arabské školy. Samozrejme, na to, aby boli takéto možnosti, si to vyžaduje finančné prostriedky. Preto ma zaujímalo, zaujímalo to, že ako to vyzerá so, so školami, vzdelávaním asi by bolo nevyhnutné vybudovať školy pre kresťanov, ktorí hovoria arabov, e, ktorí hovoria arabsky. Je pravda, že by bolo nevyhnutné skutočne tieto kroky spraviť? A mne by zaujímalo, aký je váš názor na to. Ja som, som sa dozvedel, že kresťanská menšina v Kurdistane je v zložitej situácii a keď som naštel váš región, tak skutočne moje problémy a moje požiadavky si vypočul váš minister. Ďakujem. Pán prezidente Barzani. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán predseda Barzani. Barzány. والله مدام فلود تزور سباس بو برسيونكات Ďakujem veľmi pekne za slovo. Domnievame sa, že Turecko začalo riešiť dôvody kurdského problému a nie len iba jeho dôsledky, ako to robili v minulosti. Bez pochyby to, čo sa deje v súčasnosti, možno ešte nevyrieši celý problém, ale je dôležité, že kultúra a mentalita minulosti sa e, posúva smerom vpred, e, mení sa, vyvíja sa a to podporujeme. A som presvedčený, že takto sa dopracujeme k riešeniu. Samozrejme, ak budeme riešiť tento problém zbraní, ak to vyriešime, tak v budúcnosti PKK e, bude viesť e, normálny a mierumilovný život a zapojí sa do politického procesu a nebude mať potrebu využívať zbranie. Je to politická otázka. Zamýšľali sme sa nad tým, ako vyriešiť tento problém, ako odstrániť dôvody, príčiny ozbrojených konfliktov medzi ozbrojenými skupinami. Teraz sa nachádzame na začiatku riešenia. Dúfame, že riešenie bude dobre, ale je ešte príliš skoro na to, aby sme e, niečo posudzovali. Ten proces, ktorý sa začal je ale dobrý a viackrát sme opakovali, že ak turecká vláda bude pokračovať v politickom a mierovom riešení, budeme schopní podporovať jej úsilie. Chápeme takisto, že existuje opozícia voči tomuto procesu, veľmi silná opozícia voči tomu, čo robí turecká vláda. Teda nie je to ľahké riešiť, ale napriek tomu sme veľmi radi e, tomu, čo robí turecký štát a budeme ho podporovať, aby pokračoval v tomto úsilí. A domnívam sa, že celé kurdské obyvateľstvo toto úsilie bude podporovať. Možno zo začiatku nie všetci Kurdi, ale postupne začne celá verejnosť podporovať toto úsilie. Pokiaľ ide o otázku pána Görgiho, domnievam sa, že moja predchádzajúca odpoveď z časti zodpovie aj vašu otázku, pokiaľ ide o Turecko. V minulosti to bolo možno inak, ale teraz sa už e, jazyk mení a uf, už sa rozprávame iným spôsobom. Opakujem, že podporujeme túto novú politiku. Ako môžeme podporovať túto politiku? Môžeme rokovať so všetkými skupinami v Kurdistane, tak aby bol proces mieru milovný. Možno na začiatku to bude vyzerať ako malé gesto, ale je to vždy lepšie ako vojna, ako konflikt. A vložíme všetku našu dobrú vôľu a úsilie do tohto procesu, ale zároveň e, musí to vyriešiť e, vláda v Turecku. Oni musia urobiť ten posledný krok. Je dôležité ale, aby sme my podporili tento proces, aby bol úspešný. pokiaľ ide o odstúpenie režimu strany Bath eh, v roku 2003. Pád tohto režimu bol veľkým víťazstvom pre Irak, pretože sme odstránili diktatúru. Vytvorili sa dobré príležitosti pre irácky ľud, ale bohužiaľ došlo po páde diktatúry aj k chybám. Ale rozhodnutie skoncovať s týmto režimom bolo správnym rozhodnutím. Domnievam sa, že s tými hlavnými chybami boli 1438, ktorú vydala Bezpečnostná rada, pretože potom vlastne moc, ktorá nás oslobodila, sa stala mocou, ktorá nás okupovala. Iračania si nemohli vytvoriť vlastnú vládu a všetky zriadenia sa rozpadli a vytvorilo sa vákuum, v ktorom dostali priestor teroristi z celého sveta a to vyústilo do tej situácie, ktorú máme dnes. Čiže e, prvou chybou bola rezolúcia Bezpečnostnej rady 1483. Kresťania sú naši bratia. My sme nezasahovali do ich záležitostí Väčšina z týchto kresťanov sú katolíci, ale sú medzi nimi takisto ortodoxní. Pokiaľ ide o protestantov, ich počty sú menšie. My však nerozoznávame medzi katolíkmi alebo protestantmi. Je to otázka, ktorú sme nechali na ich vlastnú cirkev, na ich vlastné obce, aby to vyriešili. Bohužiaľ, v určitých obdobiach neboli schopní zaujať jednotné stanovisko, k svojej identite. My sme do toho ale nezasahovali a my sme im v minulosti hovorili, že sme ochotní ich podporovať, vytvoriť národnú konferenciu, ale oni nemajú úplne jasnú identitu. Niekedy si hovorí chaldejci, síríčania, niekedy sírijskí chaldejci. Jednoducho sami, sami nevedia, ako si majú vytvoriť nejakú jednotnú identitu. Chaldejskí sírčania sa vnímajú ako uh, jednotné etnikum, ale sírsky chaldejci sa zasa od nich odlišujú, majú možno eh, odlišný jazyk, je to eh, iné náboženské odvetvie, niekedy majú iba iný prízvuk, ale my im nemôžeme určovať ich vlastnú identitu. Oni sami si musia uvedomiť, akú majú cirkev, aká je ich eh, identita, a kto vlastne sú. Oni to musia vyriešiť. Pokiaľ ide o jazyk, my nemáme s ich jazykmi žiaden problém. Tak ako som povedal na začiatku, vy nám musíte pomôcť s vzdelávacím systémom. Musíme vytvoriť systém, ktorý by uspokojil aj našich kresťanských bratov, tak aby boli spokojní s formou vzdelávania, ktorú im poskytneme. My v rámci našich možností sme boli vždy schopní poskytnúť kresťanom to, o čo žiadali. Myslím si, že jazykový problém pre nás nie je problémom. Kresťania môžu používať svoj jazyk, e, môžu takisto e, sa vzdelávať vo svojom vlastnom jazyku, alebo v kurdskom jazyku, alebo v arabských školách. Dokonca mnohé nové dediny majú nové, novovybudované školy, ktoré boli predtým zničené. Kurdská vláda v rámci vlastného rozpočtu znovu vybudovala desiatky ich dedín. A i keď dochádza k nejakým nedorozumeniam, kurdská vláda je schopná riešiť tieto problémy, hľadať riešenia. Ďakujem pekne. A teraz budeme mať posledné kolo otázok. Najprv Milan Mon, pani Lunáček, pán Asbergis a potom pán Kačín. Nech sa páči, pán Milan Mon. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda Barzány, som veľmi rád, že ste prišli medzi nás a že chcete spolupracovať s Európskou úniou iracké voľby sa uskutočnia podľa tlačovej konferencie, ktorá sa uskutočnila 21. januára. My budeme samozrejme pozorovať tieto voľby, budeme ich sledovať. Dôležité bude to, ako to celé prebehne, ako to prebehne aj v oblasti Kirkuku. Možno sa podarí nájsť kompromis. Bolo by dobre, keby sa najprv vysvetli, akým spôsobom e, sa vytvorí ten kompromis a ako bude funguje, fungovať. Potom sa hovorilo aj o určitých rozdieloch aj určitých diskrepanciách medzi Bagdadom a, vašim regiónom, čo sa týka pre všetkým ropy. Sú to otázky, ktoré ešte stále nie sú vyriešené. Možno by ste nám preto mohli povedať, ako pre, budú prebiehať aukcie tých ťažobných práv, akým spôsobom sa pridelujú tieto ropné polia je to už v vašom regióne nejako vyriešené? A potom mám ešte jednu konkrétnu otázku. Sú to skutočne veľké rozdiely a konflikty a akým spôsobom e, môžu ovplyvniť tento, tento, tieto aukcie? A teraz pani Lunáček. Mr. Barzani, I would also like to... Ďakujem, pán prezident, pán Barzani, a ja by som vás rada privítala medzi nami. Som rada, že ste prišli a rozprávate sa s nami. Tak ako iní už spomenuli, rada by som pri, ocenila aj prácu, ktorú ste urobili v kurdskom regióne v Iraku. Ako ste sami povedali, je to istý bezpečný prístav stability. Isté, že sú tam problémy, ale tak je to aj v iných častiach sveta, ale je to aj bezpečné útočište pre iných Iračanov, ktorí tam môžu žiť. Dôležitá úloha, ktorú ste aj vy vykonali pri nastolení stability vo vašom regióne, je niečo, čo by som skutočne chcela oceniť. Mám tri krátke otázky. Jedna sa týka situácie s ropou. Sám ste spomenuli dôležitú úlohu, ktorú hrá plynovod Nabuko. Všetci vieme, že plynovod Nabuko pravdepodobne nebude celkom fungovať, ak sa nerozhodne Irán zapojiť sa do systému. Chcela by som sa spýtať, ako posudzujete vzťahy s Irakom a Iránom a vzťahy medzi Irakom a Iránom v súčasnosti a čo si myslíte o demokratickom hnutí v Iráne? Či sa stane silnejším, či, sa, či príde k nejakej zmene vlády v Iráne? Moja druhá otázka a poznámka sa týka situácie žien v vašom regióne. Bola som veľmi rada, keď som si vypočula a viem to, že v kurdskom regióne je v parlamente vysoký počet žien, dokonca ani v mnohých štátoch EÚ nie je toľko žien v parlamente ako u vás. Rada by som vám za to poďakovala a naozaj by som ocenila aj ženy, ktoré pracujú v vašom parlamente samotné za ich prácu. Takže iste uznávam, že sa urobili opatrenia proti domácemu násiliu na ženách, proti celkovému násiliu voči ženám. Je to kultúrny problém, to je pravda. A platí to pre všetky časti sveta. Je to istý kultúrny problém. Ženy sa ešte stále nevnímajú ako rovné mužom a sú voči ním násilné trestné činy. Ako by ste si e, želali vidieť pomoc EÚ, ženských organizácií v Európe pri pomoci vašom regióne? Ako by muži mali podporovať nenásilie voči ženám a to, že sa ženy zapoja do práce vo všemožných inštitúciách. Akú podporu by ste si predstavovali z strany Európskej únie? v tejto veci. A moja posledná otázka. Niektorí kolegovia spomínali kresťanské menšiny a problémy. Tieto kresťanské menšiny majú vo vašom regióne. Osobne by som tu chcela poznamenať, že by som nechcela, aby ste vnímali Európu ako kresťanský kontinent. Je to kontinent, ktorý je zakorenený vo všetkých vierách, v židovskej, v moslimskej má aj pohanskú históriu a je tu mnoho ďalších náboženských skupín, takže každý musí mať právo na náboženskú slobodu a seba vyjadrenie. Toto bolo čisto len moje osobné stanovisko. Ďakujem. Bene, com, a questo punto kolega Landsbergis. Výborne, a teraz kolega Landsbergis. Uh, thank you, President. Uh, eh, Mr. President Barzani, uh, welcoming... Pán prezident Barzány, pán predseda, mm, rád, rád by som sa spýtal možno zvláštnu otázku. Váš región je známy tým, že tam žijú rozličné etnické náboženské skupiny a samozrejme problémy v Turecku sú dostatočne známe ako to je v irackom Kurdistane? Sú tam Turci? Je tam turecká menšina? A ak je tomu tak, aké sú vzťahy s miestnymi Turkami v irackom Kurdistane. Tú istú otázku by som chcel položiť, čo sa týka arabskej populácie. Je tam arabská menšina? Sú tu etnické problémy voči Arabom v irackom Kurdistane alebo nie? Ďakujem. Konklúde kolega Kačin, prego. Ďakujem pekne. A teraz na záver kolega Kačin, nech sa páči. Prezidente Provera, gospod predsednik Barzani, e, zelo... Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda Barzány, som veľmi rád, že ste prišli dnes medzi nás a tešíme sa aj z tých informácií, ktoré ste nám sprostredkovali. Európska únia sa veľmi teší, že sú takéto pozitívne informácie z Iraku. A všetko to, čo sa tam deje, ako je napríklad stabilizácia, mier, to je všetko výborné a k tomuto ste významne prispeli. Sme veľmi radi, že Kurdistán nie je súčasťou problému v Iraku, ale je súčasťou riešení. Chcel by som vám skutočne pogratulovať ku všetkému, čo ste povedali. Rád by som položil jednu otázku. Váš región je bohatý a preto ma zaujíma, otázka hospodárskej spolupráce. Predovšetkým, čo sa týka vašich investícií do budúcnosti. Mne by zaujímalo, či investujete aj mimo Iraku. A pýtam sa to vedome. Rád by som, sa, rád by som získal odpoveď na otázku, že ako máte vy slobodu ako investor, aby ste mali investovať aj v zahraničí. To ma zaujíma preto, lebo juhovýchodné Turecko je veľmi zaostalé a je dôležité, aby tam prišli veľké investície. Chcem sa spýtať, či plánujete investovať aj cezhranične na juhovýchode Turecka, aby sa odstranili rozdiely medzi vyspelým západom a zaostalým východom Turecka. Erdogan stále hovorí o probléme rozvoja Turecka a tento problém sa riešiť tak, že viac žien na juhovýchode Turecka má získať univerzitné vzdelanie, čo, čo má byť záruka rozvoja tohoto regiónu. Chcete aj vy nejako zabezpečiť to, aby sa poskytovali v tom regióne štipendia pre ženy, ktoré chcú študovať na juhovýchode Turecka, aby tak ženy ako muži mohli ľahšie získať univerzitné vzdelanie. Určite by to bolo lepšie pre vás, pre turecký Kurdistán a pre celú stabilitu regiónu. Ďakujem. Grazie. Aggiungo una brevissima domanda mia personale. Mal by som dodať možno jednu drobnú otázku sám za seba. Vážený Pán predseda, viete, aká je dôležitá demokracia a mediálny pluralizmus. Mohli by ste nám dať e, váš názor, poskytnúť váš názor, aká je situácia médií v Kurdistane? Milanon. که یاسه البجاردن در باز بو پیری لپرلمان. Radi počujeme, že sa pripravuje že bolo prijatý volebný zákon v irackom parlamente pred niekoľkými týždňami. Čo sa týka záležitosti Kirkuku, je veľmi dôležité, že tento problém, aby sa tento problém čoskoro vyriešil, naše vzťahy, vzťahy Kurdov s režimom v Bagdade boli vždy problematické práve v záležitosti oblasti Kirkuk. Radi by sme tento problém v ďalšej generácii ukončili, aby naši potomkovia nemuseli riešiť ten istý problém. 80 Iračanov hlasovalo za ústavu a radi by sme, aby sa náš problém vyriešil podľa ústavy. Ústava žiada normalizáciu situácie, žiada cenzus a potom referendum. V predchádzajúcich rokoch, keď vládol režim strany Bath v Iraku, mnohí, ktorí žili v Kirkuku, boli vyhostení, boli obeťami. Stali sa utečencami vo svojej vlastnej krajine. Dokonca aj Turkmeni boli obete Zákon minulého režimu dokonca umožňoval, aby vlastníctvo pôdy súviselo s identitou, to znamená, že aj Turkméni najprv museli sa stať Arabmi, deklarovať sa Arabmi, aby mohli kúpiť alebo predať buď e, pozemky alebo nehnuteľnosti. 19. marca 2003, keď začala vojna za oslobodenie v Iraku a potom 7. marca, kedy starý režim bol na hrane rozpadu, tento zákon o etnicite a identite Kirkuku e, bol takisto diskutovaný. Bol to symbol útlaku. Kirkuk má ropu a preto Kurdi bojujú za Kirkuk nie je to len o rope, ale my stále tvrdíme, že celý Kurdistan patrí celému Iraku a ropa patrí tiež celému Iraku. Spor o zákone bolo preto, že ľudia hľadali niektoré výhovorky, aby sa tento zákon ako celok nemohol prijať. Nachádzali eh, ospravedlnenia, prečo by Kirkuk mal byť vyňatý z volie, prečo by mala táto oblasť byť segregovaná, prečo Turkmeni a Arabi by mm, nemali sa zúčastniť na voľbách. Nás Kurdov často obvinujú, že 600 tisíc Kurdov prišlo do Kirkuku, aby zmenili demografiu tohto regiónu. To je e, úplne nemiestne obvinenie. Prosím vás, príďte sami do tohto regiónu. My pozbudzujeme ľudí. 40 pôvodných obyvateľov Kirkuku sa už vrátilo do svojich domovov a celá populácia Kirkuku bolo predtým vyše 600 tisíc a 600 tisíc ľudí, keď sa vráti do svojich dom- domovov, tak potrebuje aj infraštruktúru, všetko, aby v Kirkuku fungovalo, ako správne má fungovať. Nesúhlasíme s nikým, kto nás obvinuje, že nechceme, aby sa iní ako starousadlíci usadzali v Kirkuku a že toto nejako súvisí s voľbami. My sme radi, že na volebných zoznamoch Kirkuku sú všetci Žiaľ, takýto proces e, bol podvracaný. My by sme radi videli voľby, ktoré sú rovnaké pre celý Irak. A ak sa niekto môže zaregistrovať ako volič v Kirkuku, tak by malo byť možné preskúmať, či prišlo k volebným podvodom alebo nejakým chybám vo volebnom procese. My sme otvorení takémuto preskúmaniu. A čo sa týka kvót, iných skupín, ktoré by sa mali zúčastňovať alebo nemali. My sme proti systému kvót. Nás v takomto postoji podporujú aj iní, len možno nehovoria tak nahlas. Čo sa týka registrácie voličov v roku 2008-2009, po voľbách, ak budú konkrétne stiažnosti na konkrétnu registráciu, tie by bolo treba preskúmať ak sa stalo pochybenie, či už v Kirkuku alebo inde, e, stále veríme, že článok 140 ústavy vyrieši aj problém Kirkuku. Kirkuk je arabské mesto, ako napríklad Bagdad, a nemali by sme ho vnímať odlišne. Ale takýto typ správania, takýto typ e, prístupu k Kukirkuku Kirkuku to nie je v záujme Iraku ani Kurdistanu a e, zdôrazníme, že tento problém sa musí riešiť ústavne. Pokiaľ ide o otázku ropy, detailne som vysvetlil naše stanovisko. Ropovod, ktorý ide z Iraku a prechádza cez Turecko. E, otázka, do akej miery je do toho zapojený Irán. My to vnímame tak, že Irán do toho není zapojený ropovod, ktorý ide cez Turecko. Do Turecka prechádza našim regiónom. Ak sú tam ešte nejaké iné problémy medzi Tureckom a Iránom, sú to ich vlastné záležitosti, to sa nás netýka, musia sa riešiť inak. E, netýka sa to nás. Pokiaľ ide o práva žien, odporúčim, alebo odporúčal by som našim ženským poslankyňam, aby sa nechali pozvať sem do Európskeho parlamentu, aby videli, ako si ženy presadzujú tu práva. Možno by ste ich aj vy mohli o, pozvať sem, alebo vy by ste mohli prísť e, na návštevu do nášho parlamentu, aby ste videli, ako to u nás funguje. Orgány dostali striktné usmernenia o tom, ako bojovať proti násiliu na ženách. Pokiaľ ide o našich kresťanských bratov, právo na mm, vyznanie, vlastné náboženské vyznanie existuje, sú slobodní v tejto veci a zdôrazňujem, navštívte náš región. Moslimovia, kresťania, šíti aj suniti a ostatní uh, sú malé sekty, sú medzi nimi aj malé sekty, ktoré existujú v Kurdistane, majú svoje rituály, svoje náboženstvo a praktizujú ich a preto sme veľmi radi, že táto sloboda naozaj v Kurdistane existuje. Pokiaľ ide o otázku pána Landsbergisa, tie oblasti, ktoré sú kontaktné, kde sa miešajú komunity, Južne od Arbilu žijú napríklad Arabi, z ktorých o 80 hlasovalo za zúznam kurdských e, poslancov v miestnych voľbách a hlasovali, odovzdali týmto Kurtom viac hlasov ako Arabom i keď eh, Kurdi, ktorí žijú v tejto oblasti, boli obviňovaní z terorizmu. Centrálna vláda im neposkytuje ochranu, ale kurdská vláda im poskytla ochranu. Sú tam e, rôzni obskúrni ľudia, ktorí sa snažia vytvoriť e, atmosféru nepriateľstva medzi jednotlivými komunitami, ale ja som si istý, že zlyhajú. Pokiaľ ide o Turkmenov, majú svoje práva, majú svoju televíznu stanicu, svoj vlastný vzdelávací systém, politické skupiny sú zastúpení vo vláde aj v parlamente. Arabi Takisto sú e, zastúpení v miestnych vládach. Sú tam mnohé oblasti, ktoré sú vnímané ako sporné, ale keď títo e, občania sa stajú, stanú súčasťom Kurdistanu, budú takisto chránení našimi zákonmi. Nemáme žiadne problémy s týmito komunitami a naďali budeme s nimi žiť v miery a v harmonii. pokiaľ ide o, o univerzitné vzdelávanie. Ďalšia otázka. Naše univerzity poskytli štipendia našim kurdským bratom nielen v Turecku, ale aj v Sýrii a v Iráne a dostali tieto štipendia aj iní jednotlivci. Existuje veľa univerzitných študentov, ktorí pochádzajú zo susedných krajín a študujú našich univerzitách a existuje viac ako 400 tureckých podnikov, ktoré majú v súčasnosti prevádzky v Kurdistane. Obrat nášho obchodu, obchodu ročne je približne 5 miliard dolárov. Toto všetko má pozitívny dopad na životnú úroveň a na obchodnú aktivitu nie len v kurdskom regióne, ale aj v susedných regiónoch. Mierový proces ktorý začala turecká vláda, je zatiaľ úspešný a sme si istí, že to bude mať pozitívne dôsledky na rozvoj a na zlepšovanie sa životnej úrovne ľudí v tomto regióne. Pokiaľ ide o médiá v Kurdistane, máme slobodné médiá. Zákon, ktorý schválil parlament, poskytol všetky základné práva médiám, či už televízii, rádiu alebo tlačeným médiám. Všetci majú slobodu prejavu v regióne a nemyslíme si, že s tým existuje problém. Existujú desiatky televíznych staníc, stovky novín, týždenníkov a iných tlačovín, ktoré vychádzajú bez akejkoľvek cenzúry. Ďakujem pekne, pán predseda, za vašu ochotu a za informácie. Ďakujem pekne aj zodpovedanie položených otázok. Chcel by som popriať vám, ako aj vašej krajine veľa úspechu a ďakujem pekne za návštevu. Musíme pokračovať. Rád by som poprosil tých, ktorí už eh, nemajú v tejto sále pracovné povinnosti, aby nám umožnili pracovať. Prejdeme teraz k návrhu správy o nariadení Európskeho parlamentu a rady o zmene nariadenia číslo 1889-2006 o finančnom rámci pre podporu demokracie a ľudských práv na celom svete. Máme tu dvoch spravodajcov, spravodajkyňu pani Kingu Gal a spravodajkyňu pani Barbaru Loch-Biller. Rád by som pozval pani Kingu Gal, aby začala s úvodom. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predsedajúci. S kolegom sme sa do, s kolegyňou sme sa dohodli, že obe budeme hovoriť a môže sa stať, že niektoré veci, ktoré spomenieme, budete počuť dvakrát, ale budete, myslím, potom lepšie chápať, čo vlastne sa deje s touto správou, ktorá pôvodne bola čiste technickou správou. Na úvod je treba povedať, že konferencia predsedov neschválila do 22. októbra spoluspravodajcovstvo a to je dôvod, prečo boli spravodajky vymenované tak neskoro a preto sme nemohli skôr rozdať túto správu a nemáte jednotlivé jazykové verzie. Čo musíme vedieť o tomto európskom nástroji pre podporu demokracie a ľudských práv, aby sme pochopili, o čo ide? Je to jeden zo siedmých finančných nástrojov Európskej únie pre e, vonkajšiu činnosť. E, slúži na podporu občianskej spoločnosti, ľudských práv a politického pluralizmu a demokratickej participácie v tretích štátoch. Zdôrazňujem, že na rozdiel od e, iných geografických nástrojov sa nevyžaduje súhlas e, príjmajúcej vlády v tomto prípade. Je to veľmi dôležité pre podporu ľudských práv a pre prácu Európskej únie pri podpore mimovládok, ktoré v tretich štátoch pracujú v oblasti ľudských práv. Je to náš nástroj, ktorý začal fungovať e, dosť neskoro v praxi. Pokiaľ viem, začali iba na jeseň roku 2008. Dúfam, že to potvrdí aj komisia. Vtedy sa fakticky začal implementovať tento nástroj. Teraz jediná vec, ktorú vieme, je, že e, sa do veľkej miery na tom e, podielajú zástupcovia občianskej e, spoločnosti, majú veľký záujem. Komisia navrhuje jeden, jedno technické e, pozmenenie, aby poplatky súvisiace s daňami a poplatkami boli financované z tohto nástroja. Zdá sa, že toto je veľmi dôležitý pozmenujúci návrh na to, aby mimovládky, občianská spoločnosť boli schopné využívať pozitíva a možnosti tohto nástroja. A my e, vítame tento pozmeňujúci návrh komisie. Podporujeme ho. Naša správa sa sústreďuje na tri skupiny pozmeňujúcich návrhov. Prvá skupina. Tri pozmeňujúce návrhy. Tam sa oddeluje návrh komisie, ktorý menil tento náš nástroj a takisto nástroj DCI v jednom návrhu. A naša požiadavka je, aby sme oddelili tieto dva návrhy, aby to boli dve odlišné nariadenia. Najskôr 1.2.6 pozmenujúci návrh rozdeliť tento návrh, pretože DCI je pokrytý iným výborom, výborom DEVE a my sa tu teraz sústredíme na nariadenie, ktoré pokrýva Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva. Ďalšia otázka, o ktorej sa hovorilo, Je to horizontálna otázka. Týka sa to konkrétne možnosti posilniť pra- parlamentné právo kontroly v komitologickom postupe. A preto do pôvodného technického <laughs> návrhu komisie sme zapracovali pozmenujúce návrhy, ktoré žiadajú regulačný postup s kontrolou, aby sa posilnila pozícia parlamentu. Výbor DV žiada tú istú vec a toto podporí úlohu, pozíciu parlamentu a dôležitú dosť toho, čo hovoríme. Obe spravodajkyne sa domnievajú, že je dôležité, aby sme túto istú vec e, žiadali aj v prípade Európskeho nástroja pre podporu demokracie a ľudských práv. Je to zložitá právnická otázka a preto sme sa obratili aj na právnu službu. Požiadali sme, aby bola konzultovaná aj právna služba. Ďakujem e, veľmi pekne. Teraz pani Barbara Lochpiller. Thank you, Mr. Chairman. The financial instrument for... Ďakujem. Finančný nástroj pre podporu demokracia ľudských práv na celom svete je zmysluplný nástroj na to, aby sa ochraňovali ľudské práva v demokratických štruktúrach v mnohých regiónoch sveta. Je to veľmi no- mladý nástroj a preto súhlasíme s komisiou v tom, že je príliš skoro na to, aby sme robili hĺbkové e, hodnotenie tento rok. Potrebujeme ešte viac spätnej väzby. Takisto podporujeme plán komisie aby sa explicitne tam hovorilo o ekonomických, e, sociálnych a kultúrnych e, právach, o rozšírení rozpočtu na obranu a takisto, aby sa tam hovorilo o boji proti násiliu na ženách a na deťoch. Návrh správy, ktorú máme pred sebou, je dosť technický. Komisia jedine navrhuje jednu technickú zmenu, aby sa umožnilo hradiť náklady v súvislosti s daňami a poplatkami v rámci e, DCI v príjimateľských krajinách, aby boli financované z rozpočtu nástroja. Žiadne výnimky e, tu neboli zapracovaní a vo výnimočných e, okolnostiach sa umožní uhradenie nákladov. Niekedy sú totiž vlády, majú zdráhavý postoj. Druhý súbor pozmenujúcich návrhov, ktoré navrhujú spravodajkyne, posilňujú práva na parlamentnú kontrolu. Revízia komitologického rozhodnutia z roku 2006 zaviedla regulačný postoj, postup s kontrolou, ktorý sa má uplatňovať na implementácie veci, ktoré spadajú do spolurozhodovania za určitých kritérií. Jednom z opatrení je, že je to všeobecný rozsah a opatrenia majú e, meniť e, prvky nariadenia, ktoré nie sú zásadné. Postup prak jednoznačne posilňuje právomoci parlamentu. Pra- parlament má právo veta, môže predkladať návrhy a môže žiadať od komisie e, predloženie pozmeneného návrhu. E, strategické dokumenty v rámci EIDHR a akčný program je e, zapracovaný v EIDHR tieto opatrenia majú obmedzenejší rozsah. Takisto pozmenené komitologické rozhodovanie od júla 2006. Tento nový postup prišiel príliš neskoro, aby zohľadnil tripartitné rozhodnutia o finančných nástrojoch. Už vtedy to boli veľmi zložité veci a robili sa v časovom strese. Strednodobá revízia nástroja teraz poskytuje možnosť, aby komitologický postup EIDHR bol v súlade s rozhodnutím komitológie. Správa sa príjme pravdepodobne až po tom, čo nadobudne účinnosť Lisabonská zmluva. Budeme musieť potom v záverečnom e, dokumente urobiť ešte nejaké zmeny, ale boli by sme radi, keby výbor hlasoval ešte do 1. decembra, aby sme si vytvorili rokovacie stanovisko Európskeho parlamentu, tak ako to žiada etický kódex pre postup spolurozhodovania. Uh, Veľmi pekne ďakujem. Poprosím pána Ricarda Pasosa, aby nám poskytol svoje odborné poznatky, je z právnych služieb. Poprosíme o názor právnych služieb. Máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda môžem skutočne to súhlasiť s pani spravodajkňou. Teda súhlasím tak s pani Kingou Gál, ako aj s pani Lochbíler. Skutočne dôležité, aby bola posilnená kontrola pri tom celom postupe. To znamená, že ide tam o opatrenia, ktoré sa týkajú určitých častí a keď si pozrieme tie strategické dokumenty, tak vidíme, že príslušné kritériá sú splnené. Potom je to aj určitá hierarchia, hierarchická, hierarchická štruktúra a schválilo sa to spolu, post, postup spolu rozhodovania a preto na záver skutočne môžem iba povedať, že plne súhlasím s obidvomi spravodajkyňami a ja som považoval za veľmi prospešné, že teraz budeme mať spoločnú stratégiu a budeme môcť uplatňovať regulačný postup, ktorý sa týka väčšiny nástrojov pre externé aktivity, ako sa týka rozvojovú pomoc, ľudsk- ľudské práva, akurát pri pri nástrojoch na podporu stability, tam sa to ešte musí overiť. Samozrejme, dobre bolo, keby sa tam zvolil rovnaký prístup ako pri tých prvých spomenutých nástrojoch. Takže skutočne môžem súhlasiť so spravodajkyňami, čo sa týka aj Lisabonskej zmluvy. Určite bolo dobré, aby sa teraz riešila otázka regulačného postupu ešte predtým, ako vstúpi Lisabonská zmluva do platnosti. A potom budem môcť, budem môcť rovno prejsť na tie príslušné postupy a týmto pádom budeme mať ďalšie kompetencie. No interventions I would ask Mr. Miller, please, to take... A teraz pán Miller, nech sa páči. You, all, the... Ďakujem spravodajkyniam pani Gal a Biller za podporu nášho návrhu a za technické pozmenujúce návrhy týkajúce sa daní a cieľ. Dúfam, že to znamená, že môžeme napredovať s týmto návrhom, pretože projekty ktoré sa majú odohrávať minulý rok, by mohli už e, pocítiť prínos z týchto zmien. Vážený pán predseda, náš návrh správy rátal s komitológiou aj s tým, čo spomínali spravodajkyne, že výbor pre rozvoj sa vyjadril, urobí tie isté zmeny tento výbor a musím povedať, že ak to tak bude, tak komisia bude čeliť veľkým problémom dohoda z roku 1999, ktorá e, ráta so systémom komitológie a takisto rok 2006, keď sme hovorili o nových finančných rámcoch na obdobie 2007 až 2013, vtedy sa dohodlo, že všetky inštitúcie budú implementovať také programy, ktoré majú finančnú náročnosť, budú konzultované s touto procedúrou, s týmto procedurálnym postupom. Máme pamäť. Celkom dobre nám funguje pamäť v komisii a pamätáme sa, že sa už výhrady, ktoré sme tu počuli dnes, diskutovali, keď komisia žiadala o právomoc, aby adoptovala strategické dokumenty. A vtedy, keď sa o týchto nástrojoch v parlamente prvý raz diskutovalo, parlament trval na tom, že strategické dokumenty pôjdu pod spolurozhodovacím postupom, ale na konci inštitúcie sa dohodli inak, že bude fungovať v tomto systém komitológie a e, pôjde to bežným postupom. Ale keďže tu bol aj balíček dohôd o všetkých nástrojoch, v budúcnosti budeme mať, čo sa týka strategických dokumentov, tzv. demokratické preskúmanie, dohľad parlamentov. To znamená, že parlament bude konzultovaný s ohľadom na strategické dokumenty, vypočujeme si vaše názory a ver, vezmeme ich mimoriadne vážne do úvahy. A môžem povedať, že keď parlament prijíma uznesenia a keď príjme uznesenia k takýmto programovým dokumentom a strategickým programovým dokumentom, berieme tieto uznesenia naozaj vážne je to pre nás e, kľúčovým parametrom pre strednodobé posúdenie fungovania programov a parlament má takto slovo v demokratickom postupe dohľadu. My však navrhujeme e, modifikovať nástroj pre industrializované krajiny. Tento, táto modifikácia vychádza pra, priamo z procesu demokratického dohľadu, ktorý podľa nás funguje dobre a umožňuje parlament vyjadriť svoje názory, ktoré si komisia vypočuje a komisia tieto názory vždy brala naozaj vážne do úvahy a konali sme aj legislatívne z tohto podnetu parlamentu. Všimol som si, že kolegovia z právnych služieb parlamentu e, sa vyjadrili k tejto veci. Samozrejme, že aj s, s našimi právnymi službami budeme konzultovať obávam sa, že ak tu vzniknú neporozumenia a problémy, tak sa oddiali prijatie tohto nástroja, čo bude zle pre všetky zúčastnené strany. Čím neskôr príjmeme tento nástroj tento rok, tým menej možností bude dobre implementovať tento nástroj do rozpočtu na budúci rok. Myslím si, že tento nástroj čo najskôr musíme schváliť a obávam sa, že ak parlament opäť otvorí diskusiu o tom, či komitológia, či demokratické preskúmavanie a dohľad. Celý tento dokument bude oddelený. Právne služby parlamentu budú konzultovať s právnymi službami komisie, ale podľa nás e, strategické dokumenty a programové dokumenty na viacero rokov nie sú meradlami, ktoré by sa dali všeobecne použiť ako meradla a nemali by z nich vychádzať pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Veríme, že toto sú len opatrenia, operačné manažerské opatrenia a preto by mali sme postupovať podľa postupu výboru pre manažment. V roku 2003 sme si dohodli s parlamentom demokratický dohľad parlament hocikedy mohol si prezrieť, zrevidovať, overiť, posúdiť dokumenty a mohli ste navrhnúť zmeny. Obávame sa, že parlament sa snaží otvoriť debatu, ktorá sa už ukončila a aj tak do roku 2013 budeme mať medziinštitucionálnu diskusiu, ktorá sa týka týchto nástrojov. Ja len apelujem na to, aby nástroj, ktorý sa už týka budúceho rozpočtu, aby sa e, neprišlo do zbytočných problémov. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujem, hovorí vám predsedajúci, že ste sa s nami podelili o názory komisie. A teraz pani Gomeš. Pán predseda, rada by som poďakovala spoluspravodajkyniam, súhlasím s ich názorom, vypočula som si aj názor právnych služieb parlamentu a súhlasím s ním. A z mojej vlastnej skúsenosti, pretože som už mala tú česť s dohľadom nad DCI v minulosti, v minulom legislatívnom období, podľa mňa je plne v súlade so zodpovednosťou a povinnosťou, ktorú, ktoré boli parlamentu pridelené ustanovujúcimi zmluvami EÚ. Ja si myslím, že parlament je pripravený prevziať na svoje plecie tieto povinnosti demokratického preskúmavania a dohľadu a urobiť prácu, ktorá je závažná a ktorú vyžaduje toto demokratické preskúmanie. To, čo povedali spoluspravodajky, nielen potvrdzuje, že parlament je pripravený na túto prácu. Potrebujeme možno pádnejšie argumenty zo strany komisie, aby sme sa rozhodli zmeniť kurz, aby sme sa rozhodli postupovať podľa iných postupov. To, čo teraz odznelo zo strany komisie, nestačí. Takýto argument nie je dostatočný. Ja by som potrebovala na to, aby ma presvedčili o niečom inom, trošku zásadnejšie argumenty. Ak komisia má zásadné výhrady, tak mali by byť skutočne zásadnej povahy. Ale z toho, čo mám pred sebou v materiáloch, tak iba môžem podporiť svoje spoluspravodajkyne. Veľmi pekne ďakujem, hovorí predsedajúci. Teraz by som rád poprosil spravodajkyne, najprv pani Gal a potom pani Lech Bihler, aby uzavreli túto rozpravu. Ďakujem. Vypočula som si komisiu aj právnu službu veľmi pozorne. Ešte stále sa však domnievam, a ďakujem pani Gomeš za to, že nás podporila. Ešte stále sa domnievam, že tento postup, ktorý žiadame, teda postup s kontrolou, posilňuje práva parlamentu. Práva parlamentu na veto umožňuje, aby sme si naozaj pozerali, povedali svoj názor. Je samozrejme pravdou, že až doteraz s týmto nástrojom neexistovali problémy ani z EIDHR, ale tak ako povedala pani Gomeš, e, situácia z DCI je odlišná a nevieme, čo sa stane v budúcnosti a preto si myslím, že by sme mali mať túto možnosť a je dôležité, aby tu existovali rovnaké ustanovenia na rovnakom právnom základe pre všetky nástroje. Toto sa teraz týka posilnenia práva parlamentu na e, kontrolu. A teraz, pokiaľ ide o argument komisie, že by to predlžilo celý proces, a že by to spôsobilo problémy. Nuž, ja musím osobne povedať, že súhlasím s tým, že mimovládky, občianská spoločnosť by mali profitovať z tohto nástroja. A pre nich je navrhované, navrhovaný pozmenujúci návrh komisie veľmi dôležitý. Ale otázka je, prečo to komisia predkladá až teraz, pretože pokiaľ viem, problém už existuje a už sa o ňom hovorilo na začiatku minulého roka. Nemyslím si preto, že vina spočíva na parlamente. Parlament neniesie vinu za toto oneskorenie. Je dôležité, myslím si, aby sme využili túto príležitosť teraz a aby sme požiadali o rovnaké ustanovenia pre všetky nástroje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Lochpiller. Uh, Ďakujem, pán predsedajúci. Keď sme hovorili o týchto pozmenujúcich návrhoch, hovorili sme aj o možných reakciách komisie. Očakávali sme problémy, ale nemali sme také veľké problémy, e, že by boli nevyriešiteľné a nevidím ani teraz také nevyriešiteľné problémy. Opakujem, iba to, čo už bolo povedané. My ako parlament sme ochotní pomáhať komisii všade, kde to len bude možné a veľmi vážne e, navrhujeme e, tento toto pozmeňujúce návrh a naozaj myslíme si, že by nemali existovať oneskorenia v tomto nástroji. Je to veľmi dôležité napríklad pre prípady oslobodenia od daní. Opakujem, že podporujeme tento pozmeňujúci návrh. Komisia musí nájsť riešenie čo najskôr. Ďakujem. Uh, uh, veľmi pekne ďakujem. Tento víkend sa všetky diskusie tu uzavrú, ale čo sa týka termínu na predloženie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov, to je 30. november, 13. prepačte, ospravedlňujem sa tlmočník, 13. november na poludne, zdôrazňuje aj rečník, toľko e, k termínu. Teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu programu a to je finančný nástroj, nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a poprosil by som spravodajkyňu pani Barbaru Loch-Biller, aby sa ujala slova. Nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami je dôležitý nástroj pre budúcnosť všetkej spolupráce, ktorá sa netýka rozvojovej pomoci pre tretie krajiny. V v minulom období výbor AFET navrhol vytvorenie tohoto nového rámca, ktorý mal preklenúť e, medzeru, ktorá tu vznikla v legislatíve. Rozvojová spolupráca je obmedzená na oficiálnu rozvojovú pomoc, aj nástroje sú takto obmedzené a tá vždy je v, pre záujem, v záujme všetkých krajín. Ale DCI nesmú byť použité na, financova- na financovanie takejto pomoci. Preto bolo treba transformovať e, nástroj, ktorý je na pomoc industrializovaným krajinám a mal veľmi malý rozsah, transformovať ho na všetky aktivity ODI. Komisia si preskúmala návrh výboru AFED a predložila nám zreformované nariadenie ICI, AFET samozrejme žiada kompetencie v tejto oblasti, ale keďže historicky tento nástroj bol e, riadený výborom INTE a názov tohto nástroja sa nezmenil, Administratív Európskeho parlamentu sa rozhodla zveriť tieto kompetencie, kompetencie tomu istému výboru podľa názvu tohto nástroja a nie podľa nového obsahu tohto nástroja. To znamená, že doplňujúce a pozmenujúce návrhy týkajúce sa našich kompetencií musí teraz preberať INTE, výbor INTE. Prvé kroky spravodajkyň bolo zpochybniť to, že túto záležitosť má na starosti výbor INTE, Predsedovia našich výborov sa napokon zhodli, že nebudeme súperiť o tento nástroj a radšej sa rozhodli pre písomný dokument o úzkej spolupráci, kedy výbor AFED bude úzko prepojený s demokratickým kontrolou nad príjmaním akýchkoľvek zmien v tomto nástroje. Keď Lisabonská zmluva v decembri vstúpi do platnosti, e, úplne sa zmení právny základ. Článok 181a sa zmení z konzultačného postupu na spolurozhodovací a Takisto, keď pôjde o spoluprácu s tretimi krajinami, táto sa zredukuje len na spoluprácu s industrializovanými krajinami. Preto sa tento nástroj nedá využiť ako jediná, jediný právny základ. A hoci to bolo doteraz možné. Mnohé právne, mnohé inštrumenty, mnohé nástroje majú dve právne, právne základy, napríklad článok 179 o spolupráci s rozvojovými krajinami. Ale tento článok zmení, právo, zmení svoj rozsah pôsobnosti, keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva. Kým článok 181a o spolupráci s tretimi krajinami bol obmedzený na priemyselné krajiny, článok 177 až 179 o rozvojovej spolupráci bol obmedzený na zmierňovanie chudoby a nič viac. Čo sa týka trvalo udržateľného sociálneho a ekonomického rozvoja a hladkej a postupnej integrácie rozvíjajúcich sa krajín do svetovej ekonomiky, táto agenda sa z textu stiahla, vypadla z textu. Po prijatí Lisabonskej zmluvy už nebude žiadny článok v hlave 3 o spolupráci s tretimi krajinami, na ktorom by sa dal založiť tento nový nástroj. V hlave 3 Európska únia bude v budúcnosti len schopná zmierňovať chudobu v rozvíjajúcich sa krajinách alebo robiť aktivity s industrializovanými krajinami veľmi jasne vidíme, že tu je medzera v zákonoch aj v Lisabonskej zmluve a nemáme adekvátny právny základ v zmluve na externé vzťahy. Podľa bežnej praxe by som očakávala, že komisia stiahne svoj návrh na nariadenie a že nám predloží nový dokument s, novou, s novým právnym základom. T takto sme sa aj dohodli s vedúcim spravodajcom výboru INTE, pánom Šolcom. Podľa toho, ako ja vidím situáciu doteraz, je to tak, ale možno nám právne služby poskytnú viac podrobností a konkrétností a povedia nám aj o tom, aké články sa budú aplikovať na rozličné politiky EÚ, napríklad od odsek o externej dimenzii internej politiky, napríklad vzdelávanie, výskum a životné prostredie budú predmetom týchto diskusí. Ja osobne si myslím, že príprava takéhoto nového nástroja musí byť opatrná, starostlivá a s dlhodobou perspektívou a treba brať do úvahy aj chýbajúce prvky nástrojov novej architektúry. Chcela by som upriamiť vašu pozornosť aj na isté záležitosti, keď už sa vyrieši problém s právnym základom, napríklad problém s finančným rámcom. Dohodli sme sa so spravodajcom INTE, že peniaze by mali pochádzať z nástroja pre flexibilitu alebo iného jedného nástroja, ale z DCI by sa žiadne peniaze presúvať nemali. Stále si myslíme, že ODI alokácie nie sú dostatočné. Je to otázka princípu netransferovať prostriedky z kapitoly o rozvojovej pomoci, ktoré sú v záujme tretich krajín. Čo sa týka názvu, chceme zmeniť pracovný názov. Mohol by byť napríklad spolupráca s tretimi krajinami o opatrenia, ktoré nie sú pokryté nariadením DCI. O DCI. Povrchná adaptácia starého nástroja k, aby vyhovovala novým úlohám, e, bola kom- nedostatočná z hľadiska komisie. Myslím si, že to všetko bolo trochu unáhlené. Opis úlohy neukazuje, ukazuje, že tento nástroj pôvodne bol založený na nástroje DCI a neukazuje širší kontext, v ktorom sa tieto nástroje ocitli. Myslím si, že to treba lepšie doladiť, aby rozsah pôsobnosti nového nástroja bol vhodnejší. Budem ešte pracovať na obsahom tohto dokumentu s gestorským výborom INTE a budeme naozaj sa snažiť o plný spolurozhodovací postup. Veľmi pekne ďakujem, hovorí predseda. Poprosím pána Ricarda de Basos, aby nám povedal viac o právne, právnom základe. Ďakujem, pán predsedajúci. Myslím si, že pani Barbara Lochbiller mi veľmi uľahčila prácu. Možno pani Lochbiller je sama právničkou, neviem, pretože ona vysvetlila detaily právnych problémov. Sú tu viaceré veľké veci. Nepoviem ale už nič nové oproti tomu, čo povedala ona. Čiže uvediem iba môj názor. V skutku je to už teraz trošku zložité a nehovorím ani o Lisabonskej zmluve. Použitie článku 181a, ako navrhla komisia na rozvojové krajiny, to je zložité, pretože Európsky súdny dvor nedávno v jednom rozsudku proti rade povedal, že článok 1.8.1 sa nevzťahuje na rozvojové krajiny. Je pravdou, že 1. decembra článok vstúpi do platnosti a situácia sa zmení, ale očakávame, že tento návrh, pretože tam bude zmena, v postupe a v právnom základe, ako spomenula e, spravodajkyňa, pretože sa prejde z 1.8 jednotky na spolurozhodovanie. Preto komisia so vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy bude musieť zaslať Európskemu parlamentu a rade zoznam ešte nedoriešených návrhov legislatívnych aktov, kde sa bude meniť postup, tak ako je to v tomto prípade. Právny základ. Prvá vec. E, dnes vám ešte neviem povedať, aký by mal byť právny základ, pretože právny základ súvisí so obsahom a cieľom návrhu. Musíme teda mať v rukách návrh, aby sme presne vedeli, či komisia primerane e, použila alebo nepoužila právny základ. Jedna vec je tá, že článok 212 Lisabonskej zmluvy nemôžeme použiť, pretože článok 202 vylučuje rozvojové krajiny. Takže aký by mohol byť právny základ? Teraz hovorím čiste teoreticky, pretože viac budeme vedieť, až keď budeme mať návrh komisie. Myslím si, že existujú dve možnosti. Jedna možnosť je, že budeme pokračovať technikou komisie, to znamená, že existujúci návrh DCI budeme meniť a budeme mať dvojitý právny základ 209 a 212. Problém ale s 209 by bol ten, že by si to vyžiadalo rozsiahlý výklad tohto ustanovenia, pretože v Lisabonskej zmluve článok 209 sa hovorí, že hlavným cieľom rozvojovej spolupráce je odstránenie chudoby. Ale ak je to v tomto ustanovení, tak je to ten hlavný cieľ a mohlo by sa to vykladať tak, že sú aj iné ciele, ktoré to môže pokrývať. Čiže môžeme skombinovať 209 a 212. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je taká, že budeme mať sektorový právny základ. To znamená, že nebudeme sa riadiť podľa techniky komisie, nebudeme upravovať existujúce nariadenie ICI, ale budeme mať oddelené nariadenie s viacerými sektorovými právnymi základmi 165 vzdelávanie a šport, 167 e, e, šport alebo článok o rozvoji a technologickom e, rozvoji a výskume. Všetky tieto články predpokladajú spoluprácu s krajinami bez toho, že by hovorili, či sú to rozvojové krajiny alebo nie, ale je to na základe sektorov. Čiže to nebude rozvojový nástroj ako taký, ale budú to sektorové typy rozvojovej spolupráce s tretimi štátmi. Ako som povedal už predtým, pán predseda, predsedajúci, v tejto fáze chcem sa vyjadrovať veľmi opatrne, pretože to, čo hovorím, to je všetko iba v teoretickej rovine. My musíme najskôr vedieť, čo bude obsahom návrhu. Ďakujem. Galler, Ďakujem teraz pán Gáler. Ďakujem. Pán predsedajúci, áno, Všetci sa zhodneme v tom, že existuje tento nedostatok v právnom základe. Môžeme iba konštatovať, že vzhľadom na posilnenie zahraničnej politiky prostredníctvom Lisabonskej zmluvy na jednej strane a potom reštriktívnym článkom 212 na druhej strane, je to celé nesystematické, pretože na jednej strane posilňujeme zahraničnú politiku osobou pod predsedu komisie, zriadíme službu pre vonkajšie činnosti a na druhej strane obmedzíme tieto možnosti napríklad článkom 212. Otázka, ktorá sa tu stavia, je teraz, eh, ako eh, vyplníme túto medzeru právnom základe? Ja si myslím, že by sme mali použiť 208 e, a 209, ako to spomínal teraz aj zástupca právnej služby, pretože problém so sektorovými politikmi, teda keď robíme prepojenia medzi vnútornou politikou a zahraničnou politikou, tam nepokrieme zďaleka všetky oblasti, napríklad otázky utečencov, spravodlivosti vnútra, e, rybolovu, dopravy, poľnohospodárstva, e, cestovného ruchu a tak ďalej. Tu chýbajú prepojenia na zahraničnú politiku. A preto si myslím, že sektorový prístup, ktorý zohľadňuje iba existujúce vzťahy, je príliš obmedzený. Myslím si, že voči tretím štátom by sme mohli viesť zahraničnú politiku, ktorá je dobrá a preto ja si myslím, že dodatočným právnym základom by mal byť článok 208 a 209. Mr. Scholz, please. Pán Scholz, ktorý je takisto spravodajcom vo výbore INTA, má teraz slovo. Pán predsedajúci, ďakujem veľmi pekne za možnosť sa vyjadriť. Dnes vo výbore INTA sme sa nedohodli zatiaľ na tejto správe, pretože máme zmenený program rokovania a z toho dôvodu budem musieť odísť z tohto výboru, budem sa musieť vrátiť do výboru INTA. Pri vedení spravodajstva som sa riadil podľa toho, že ide o obsahové pokračovanie Eh, politiky non-ODA a mali by sme na základe doterajšieho právneho základu pokračovať a zlúčiť spolurozhodovanie a eh, pokračovanie súčasného nástroja. Viem, že keď vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva, sa zmení právna situácia. A súhlasím so spravodajkyňou z AFETu, s pani Lochpiller, v tom, že o, budeme potrebovať príslušný návrh komisie. Je tu ale ešte jedna ťažkosť, okrem toho, čo povedala pani Lochbiller, jedna právna ťažkosť. Doteraz ešte nemáme stanovisko rady. Domnievam sa, že by sme mali poprosiť e, na radu, naliehať dokonca na radu, aby sa vyjadrila aby povedala svoj názor komisii. Myslím si, že Európsky parlament by mal eh, hneď eh, využiť už tú súčasnú príležitosť, pretože naše stanoviská na, k jednotlivým otázkam v rôznych výboroch sú podobné. Mali by sme sa do toho vložiť tak, aby sme ovplyvnili povahu nového právneho základu a nového nástroja a tým by sme umožnili súlad medzi parlamentom a radou. Pripájam sa k pani eh, Lochbíler. Eh, teším sa na spoluprácu, pretože toto je veľmi dôležitá téma pre eh, zahraničnú politiku Európskej únie. Ďakujem. Grazie, prezident Panceri. Ďakujem pekne, pán predseda, za slovo. Skutočne, iba stručne. By som chcel povedať, nadviazať na to, čo povedala pani Lochbíler. Čo sa týka toho vrátenia na gestorský výbor, myslím si, že tu ide skutočne o to, aby sme podporili našu zahraničnú politiku a preto je bolo veľmi dobré, keby Opätovne náš výbor bol gestorským výborom za tieto veci. Po druhé, považujem za správne to, že máme tu istý právny nástroj a musíme sa na tento právny nástroj pozerať aj kriticky. To znamená, že v zásade si myslím, že je dôležité, aby sme sa opierali o solidnú právny základ a k tomu, čo bolo povedané k názoru komisie, to je všetko správne. A teraz pán Miller za komisiu, ak chcete ešte niečo dodať. Can I just say we're not having much luck with our midterm review. First the comatology problem. Nemáme veľa šťastia so strednodobou revíziou, teraz máme problémy s právnym základom, predtým s komitológiou, ale urobíme, čo je v našich silách. Komisia ešte nemá stanovisko k tomuto problému, uvedomujeme si ho, a stále pracujeme na našom stanovisku. Myslím si, že formálne kontakty medzi právnikmi z našich rôznych inštitúcií budú skutočne potrebné. Všimol som si, čo povedal pán Pasos, vypočul som si ho s veľkým záujmom a všimol som si, že akékoľvek riešenie rozličných možností navrhoval, vždy to znamenalo pre parlament spolurozhodovací postup. Toľko mi je jasné. Čo sa týka riešenia, ktoré naozaj sa bude realizovať, je pravda, že jedna možnosť pre komisiu je, že upraví svoj návrh. Pán Šolc však poukázal aj na dôležitosť prediskutovania si veci s radou, pretože ak je to spolurozhodovanie, tak parlament a rada sú legislátori, zákonodarcovia a pre týchto dvoch zákonodarcov inštitúcie, je potrebné sa zhodnúť a komisia urobí maximum, aby uľahčila takúto zhodu a dohodu. Chcem e, nadviazať na niečo, čo povedala pani Loch Biller. Nemám ešte dokument do spravodajkyň, ale trošku ma znepokojilo, keď som počul, že chcete otvoriť otázku obsahu nášho návrhu a rozsahu pôsobnosti nášho návrhu. Veľmi rád by som si prediskutoval konkrétnosti so, so spravodajkyňou, ale chcem uistiť výbor AFET, že vo našom návrhu je všetko, čo potrebujeme na to, aby sme dosiahli to, čo chceme dosiahnuť. Vieme, aký je problém, zhodneme sa na ňom, vieme, aké projekty chceme financovať v rámci tohto nástroja. A myslím si, že sme naozaj dôkladne obsiahli v našom návrhu všetko, čo bolo treba, ale napriek tomu som otvorený návrhu. Pani Lochbiller, ak si parlament myslí, že toto obsahovo treba rozšíriť, budem počúvať. Ďakujem, pán predsedajúci. A teraz spravodajkyne, pani, spravodajkyňa pani Barbara Lochbiller uzavrie rozpravu. Ďakujem. Je mi ľúto, že nemám pre ostatných e, v písomnej podobe dokument. Bolo to dosť zložité so všetkými tými právnymi názormi e, všetko skompilovať e, s diskusiami v, vo výboroch, ale poznamenala som si to a viem, že ešte si to musíme prediskutovať s radou. Pán Galer povedal, že naozaj treba preskúmať všetky možné právne názory, ktoré sa tu vyskytujú. Čiže nemôžem otvárať rozpravu, musím najprv počkať na úzkú spoluprácu so všetkými inštitúciami, ktoré sú aktérmi a potom sa, keď sa vráti písomný dokument do výboru AFET, potom zosumarizujeme jasne aj písomný názor a pošleme ho aj komisii a budeme mať aj písomný názor komisie. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Medzi tým pravdepodobne vstúpi do platnosti Lisabonská zmluva a to je najlogickejšie riešenie, toto, ktoré ste navrhli. A ja takisto navrhujem výboru AFED, aby sme toto riešenie prijali. Myslím, že viete, že teraz musíme počkať na e, spravodajkyňu pani Brandner, ktorá je na ceste v komisii sa nejaké veci zmenili. Ona bola v komisii a odtiaľ až ide sem. A máme teda na 5 minút prestávku. O 5 minút by mala doraziť. E, nedáme si prestávku, prepačte, ale prejdeme k ďalšiemu bodu v našom programe. Neodchádzajte, zostaňte prosím na miestach. Chvíľku na ňu počkáme. otázku.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 Please. Let's move on. Poprosím vás, prejdeme ďalej. Aj pán Severiny, poprosím. Pani Severiny, prepáčte, poprosím. Yeah. Mrs. Breitner. Brandner. Brandner. Uh, I would like to, yes, I would like before to passing to the vote to ask uh, Mrs. Brandner. Rád by som poprosil Brandner, ktorá je spravodajkyňou, aby sa ujala slova. Nech sa páči. It's good morning, everybody. Dobré dopoludne. Prosím vás, ospravedlite, že som prišla trošku neskoro, žiaľ, vlaky z Nemecka mali meškanie a včera, 9. novembra, sme mali toľko oslav, toľko slávností, že žiaľ, až dnes ráno som mohla prísť medzi vás. Poprosím ešte raz o ospravedlnenie. My sme veľmi radi, že práve pred 5 minútami sme dostali text od komisie, ktorý sa týka posilnenia článku 41 z 7 na 10 a kde je popísané aj to, o čo tu ide z obsahu hľadiska pri tomto navýšení. To bola naša požiadavka zo strany komisie a tým pádom by som môj pozmeňujúci návrh stiahla, čo sa, ktorý sa týkal toho, kde, kde som požadoval toto zvýšenie Komisia povedala, že všetci dostanete tento dokument, neviem, či už to máte všetci v dispozícii a vidím, že tu sa na tom ešte pracuje. Možno by bolo dobré, keby tí, ktorí majú to záujem, by, aby si to skutočne pozreli. Teraz dostávate eh, pozmeňujúci návrh eh, od výboru DV, a vy myslíte tú stratégiu? Nie. Ja myslím ten strategický dokument, ktorý vypracovala komisia, ktorý sa práve tu rozdáva, je mi ľúto, že až je to teraz. No, takže my teraz chceme stiahnuť pozmeňujúci návrh, čo je určite dobré. Chcem sa poďakovať komisii za to, že nám poskytla tento dokument. Myslím si, že je to dobrý znak spolupráce Chcem sa poďakovať aj všetkým tieňovým spravodajcom aj komisii za spoluprácu. Ďalej sme sa dozvedeli, že DV schválil istý pozmeňovací návrh, ktorý, ako ste povedali, pán predseda, sa teraz distribuje. To znamená, že teraz je tam to navýšenie 10 Tieto prostriedky sa majú aj v rámci článku 4.3. Pôjde tam o revíziu medzi komisiou a príslušnými partnermi. To teraz prebieha. My si myslíme, že je dôležité zdôrazniť to, že toto navýšenie musí byť dosúladené s tou revíziou, ako aj s vnútornými prostriedkami. To znamená, že ja by som chcela dodať nasledovné, nasledovnú vetu za predpokladu, že to navýšenie je v súlade s aktuálnou revíziou nástroja na posilnenie mieru a s internými prostriedkami. Za predpokladu, že navýšenie je v súlade s revíziou programu a s internými prostriedkami. Okay. That's it, right? That's it. Are there other, uh, opinions? Ešte sa chce niekto k tomu vyjadriť predtým, ako pristúpime k samotnému hlasovaniu. Nech sa páči. Eh, sí, gracias. Eh, estamos, nosotros también... Ďakujem pekne. My rovnako chceme uvítať to, že komisia nám eh, dodala tento strategický dokument, my sme o ňom mali záujem a som veľmi rada, že sa to podarilo. My ešte budeme prezentovať ústny pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka pozmeňujúceho návrhov z výboru DEVE. Ďakujem. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predsedajúci. V mene skupiny EPP by som chcel vyjadriť svoju spokojnosť s tým, že spravodajkňa bola schopná dosiahnuť dohodu s komisiou a skutočne si myslíme, že potrebujeme, musíme podporiť iniciatívu komisie, aby sme zvýšili množstvo financií o 10 Nechceme ruky zväzovať komisii. Musíme sa dostať na sumu 10 Súhlasím s vysvetlením. Kolega ho práve objasnil. A dúfam, že dostajeme k dohode. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pán predsedajúci. A teraz poprosím kolegov, aby vložili svoju hlasovaciu kartu do zariadení. Ešte tu je pani Lunaček, ktorá by chcela prehovoriť. Moja karta je na ceste sem, takže medzi tým budem hlasovať s dvihnutím ruky. Aj vy ste oslavovali v Nemecku? Áno, takmer. tak potom poprosíme vás, dvihnite ruku pri hlasovaní. Prechádzame k hlasovaniu. Prvé hlasovanie je k doplňujúcemu a pozmeňujúce návrhu 4. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Číslo 5. Za? Proti? Kto sa zdržal? Zamietnutý. Ústny číslo 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmenujúci doplňujúci návrh 1. Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Číslo 2. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijatý. Teraz návrh číslo 3 a spolu ústny číslo 2 vypadli. Teraz máme DV1 spolu s ústnym pozmeňujúcim návrhom, ktorý som citoval predtým. Kto je za DV1? Kto je proti? Takže bol prijatý. A teraz máme záverečné elektronické hlasovanie. Poprosím vás, hlasujte teraz. Každý odhlasoval? Ešte nie? Ešte držíme hlasovacie zariadenie aktívne, aby každý mohol odhlasovať. Dámy, nie som na vás dostatočne tvrdý. Už to všetci stihli? Hlasovanie je ukončené. 45 hlasov za, 3 hlasy proti. Nikto sa nezdržal hlasovania. Gratulujem spravodajkyne. A tým je naše stretnutie ukončené. Ďakujem veľmi pekne. Thank you. Um, I just wanted to use one second. Keby som mohla ešte využiť sekundu vášho času, aby som poďakovala aj v mene kolegov z, inej, z iných skupín a výborov za výbornú spoluprácu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Bolo to naozaj dokonalé. Ďakujem. Stretnutie je uzatvorené a teraz by pán Severiny rád prehovoril.